Názvy nájdete tiež v zápisnici eh, tohto zasadnutia. A teraz prejdeme k pracovnému eh, programu. Eh, pán Weber má slovo. Pán predseda, vážne kolegyne, kolegovia, v mene EPP by som chcel požiadať, aby sme v budúcich dňoch sa zaoberali situáciou v Rumunsku. Začali sa tam e, oficiálne vyšetrovania e, voči premiérovi Pontovi. E, je tam 17 bodov, okolo ktorých sa teda vyšetruje a väčšina socialistov v rumunskom parlamente zatiaľ blokuje vyšetrovanie týchto okolností. Napriek tomu, že teda bolo, bolo vyjadrená vysoká dôvera vo vyšetrovanie. My máme vysoký respekt e, voči suverenite Európskeho, e, teda Rumunského parlamentu, ale myslíme si, že všetci občania si zaslúžia a čakajú na vysvetlenie týchto okolností. A minister e, spravodlivosti Rumunska povedal, že všetci tí, ktorí možno budú demonstrovať, tým hrozí vyšetrovanie, možno dokonca e, zatknutie. To je z nášho pohľadu e, naozaj neakceptovateľné takýto typ e, zastrašovania. A preto musíme my ako Európsky parlament diskutovať o tejto veci. Myslíme si, že výbor LIBE by sa tým mal zaoberať. My ako politická skupina EPP sme veľmi znepokojení. Pán Pitela, ďakujem, pán predseda. Ja mám úplne iné správy, než tie, ktoré prezentoval kolega Weber, aspoň teda e, v tej poslednej časti svojho vystúpenia. E, my, socialisti, e, súhlasíme s tým, že je možno diskutovať o tejto otázke na výbore pre občanské slobody. Tak ako sme na poli parlamentu robili, tak aj za iných okolností, ale bez stranickosti a naozaj e, treba e, hodnotiť objektívne fakty. Nebudeme akceptovať e, žiadne prekrúcanie skutočnosti. Je nám drahý princíp toho, že sa vlastne predpokladá nevina, až pokiaľ sa nedokáže Dámy a páni, mám teraz viacero žiadostí e, o slovo, ale teraz budeme diskutovať o e, e, schôdzi plnárne zasadnutia, nie výboru Líbe, takže Nadobudol som dojem, že e, väčšina tu v parlamente je toho názoru, že by sme e, mali požiadať výbor e, pre občianske slobody, aby sa tejto témy ujal. Preto požiadam kolega Moraesa, aby to na zasadnutie budúcej schôdze jeho výboru naplánoval. Slovo má pani Harms. Aj keď teda je tu konsenzus, dá sa mi. Predsa by to bola téma, o ktorej sme mali diskutovať na konferencii predsedov, lebo je to závažná téma a väčšinou tam e, na e, tomto poli diskutujeme o najlepšom postupe. To môžeme určite urobiť dodatočne, pani Harms, ale ja som teraz tak požiadal túto žiadosť, že e, toto bola žiadosť pre mňa, aby sa výbor Libe týmto zaberal. Napriek tomu to môžeme prediskutovať vo štvrtok na konferencii predsedov bez problémov. Predtým, e, teda, e, než e, by ste sa cítili dotknutí, robíme oboje. Budeme informovať aj výbor, výbor LIP, aj, aj to prediskutujeme vo štvrtok na konferencii predsedov. Nie, ďalšie e, prihlášky do diskusie už nemôžem akceptovať na túto tému. Pán Jurek, chcete sa prihlásiť e, na inú tému? Je to v podobnom duchu pred mesiacom eh, prebehlo v Írsku referendum a jeho výsledkom bola zavedená nová definícia rodiny v ústavný pred, v zákon, do zákona. No toto referendum vzbudzuje naozaj veľké mm, pochybnosti, pokiaľ ide o samotnú kampaň. My sme hovorili o tom, že sa tu riešia otázky financovania. To, že strany sú financované Pán predseda prerušuje rečníka. Pán Jurek, sme eh, pri programe zasadnutia tohto plenárneho zasadnutia. Ak eh, chcete niečo povedať na túto tému, eh, musíte to povedať. Nemáme tu teraz všeobecnú diskusiu. Narušone zostały boli porušené zásadné demokratické princípy, najmä princíp otázky strany, ktorá sa nachádza alebo je súčasťou verejnej diskusie, avšak musí byť na Preto chcem, aby sme riešili otázku referenda a otázka znie, či obidve strany, väčšina aj menšina, mala zabezpečené právo rovnosti vo verejnej diskusii. Ich habe heute keine Änderungen zur Tagesordnung. Nemám eh, na tú tému eh, body k eh, program zasnutia na útorok. Máme tu žiadosť aby e, sa objasnili určité e, body, e, aby sa teda presunula správa pána Koferatyho na júl a namiesto toho, aby sme hlasovali o správe pána Landsbergisa o teda vzťahoch z Rúsku. A k tomu, aby sa chcel prihlásiť pán poslanec Guerrero Salom. Sí, gracias, señor presidente. Se trata el informe que... Ďakujem, pán predseda, v našej práci, v našej správe ide o to, že správa pána Koferatyho je veľmi dôležitá. Sú tam určité body, ktoré ešte nie sú spojené s e, naozaj s tým konsenzom, ale ten by sme mohli doceliť, keby sme mali trošku viac času. bolo by dobré, aby sme rokovali aj s inými politickými skupinami. Preto som za to, aby sme dostali tento potrebný čas k dispozícii a aby sa o tejto správe hlasovalo v júli. Kto sa chce vyjadriť za uh, túto žiadosť? Nech sa páči. Κύριε Πρόεδρε, και η ομάδα της GUE-NGL θεωρεί ότι είναι καλύτερα να υπάρξει μια... Naša skupina zastáva názor, že by bolo lepšie to trochu odsunúť, to znamená na plenárku na júl. Vtedy by sme mohli už e, túto tému pripraviť tak, ako ju potrebujeme, pretože tá téma je veľmi dôležitá, nemali by sme to nejako e, unáhliť. Kto je proti takémuto návrhu? Nikto. Takže môžeme teraz o tomto návrhu ohľadne odsunutia hlasovať, to, že kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Správa Koferaty teda bude odročená na neskôršie rokovania. Pokiaľ ide o rokovanie o, o hlasovanie o Landsbergisovej správe, tak budeme hlasovať do poludnia v útorok. Pokiaľ ide teda od trénu. Tu EFDD žiada rozpravu o správe kolegu Langeho k TTIPu aby popoludní sa teda pokračovala. Odôvodní to pán Anot. Áno, vážený pán predseda, dôvod tohto, na toto je jednoduchý. 24 hodín kontaktovali poslancov viacerí ľudia, tisícky ľudí a je to jednoducho problematická téma, komplexná téma a musíme zvážiť viaceré aspekty a musíme to prerokovať. Nemyslím si, že postačí e, príprava tejto témy, ak sa nebudeme baviť iba 3 hodiny. Máme viacero rečníckých požiadaviek aj v našej politickej skupine a v celom parlamente, takže ukážme spoločnosti, že aj nám ide o túto tému a dajme si teda samým príležitosť, aby sme sa venovali tejto téme pozornejšie. Ďakujem. Kto podporí tento návrh? Kto je za tento návrh? Chce sa ešte vyjadriť niekto? Nie. Kto je proti? Nech sa páči, pán Gerero, môžete sa vyjadriť. A nie priamo teda proti tomuto návrhu. Neskôr ide o to, aby sme sa vyhli takej skutočnosti. Áno, kľudne sa smete Áno, ja sa chcem vyhnúť tomu, aby to hlasovanie sa nekonalo v stredu. To znamená, ak tá diskusia bude aj popoludne pokračovať, tak vlastne to hlasovanie sa bude konať vo štvrtok a ja som za to, teda naša politická skupina je za to, aby sme mali viac času a aby sme takýmto spôsobom získali viac času. Mali by sme sa tomu možno venovať poludnia viac v ten deň. To znamená, možno by sme mali už o 9, respektíve o 8 začať hovoriť o tejto téme. Pán kolega, je dobré, že spontánne reagujete, ale nech sa páči, teda máte teraz slovo. Funguje tento mikrofón vôbec? Boli by sme radi, ak by sa začala diskusia aj skôr. Áno, takže máme tu spoločný bod. Chcete začať o 8. namiesto o 9. Je niekto proti tomu, aby sa začalo o 8. Alebo chce sa vyjadriť teraz niekto proti tomu, aby sa začalo o 8. tak sa spýtam takto. Kto? Teda návrh je to, aby sa skôr začalo. Kto je za návrh pána Gerera? Kto je proti? Zdá sa, že to je prijaté. Takže začneme už o 8. v stredu. A potom ešte, dámy a páni, tu máme návrh, ktorý sa zišiel z dielne zelených, pokiaľ ide o šport a ľudské práva v súvislosti s európskymi hrami v Baku. Takže má sa to uzatvoriť uznesením. Pani Lunáček dostane slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ctení kolegovia. O 8 dní Európske hry v Baku začnú o, teda 8 dní. V Azerbajdžane od minulého leta sa dostal každý obhajca ľudských práv do väzenia. Takmer každý. Máme ústnu otázku. V stredu večer budeme o tom hovoriť, ale nebola to jednoducho dohoda na uznesení. Všetky ostatné veľké inštitúcie ohľadne ľudských práv ako Rada Európy, tuto cez rieku, alebo e, Michel Forst, spravodajkyňa za OSN a Dunia Miatovič, za OEC, ktorá prezentuje slobodu žurnalistov, písomne sa vyjadrili, že šport nemôže ignorovať ľudské práva. A preto si ja myslím, že toto plénum, plénum tohto parlamentu by nemalo ne, a nesmie jednoducho odhľadnúť od takýchto postupov a musíme sa vyjadriť aj prostredníctvom uznesenia. Potrebujeme vyslať jasný signál, aby sme robili všetko preto, aby Leila Junius a podobný, ktorá bola vlastne nominovaná na Sacharovovú cenu minulý rok, aby sa oslobodili, aby tieto hry jednoducho nezatienili hlbokú a zlú situáciu v oblasti ľudských práv v Azerbáčane. Takže vás žiadam podporiť aj uznesenie. Ďakujem. Kto by chcel návrh pani Lunačekovej podporiť? Pani Veržia, nech sa páči. Oui, monsieur le président, merci. Ďakujem za slovo, pán predseda. O chvíľu začnú hry v Baku. Prezident chce z týchto hier urobiť akúsi vitrinu svojho režimu. Samozrejme, nikto nepochybuje o tom, že Azerbajdžan je autoritatívny režim, No a pokiaľ my príjmeme túto jeho hru, tak sa vlastne vysmievame ľudským právam. Veľa mimovládnych organizácií nás na to upozornilo. Bez hľadu na to, ako sa pozrieme na otázku športu, je tu tiež otázka ľudských práv. Je dôležité, aby sme odsudili to, čo v tejto chvíli deje v Azerbajdžane a tak, ako povedala pani Lunaček, myslím si, že sme silnejší, pokiaľ to vyjadríme písomne. Inak je to len násmiech Preto sme jednohlasne e, podporili aj u nás za GoNGL toto, toto uznesenie a teda podporujeme uznesenie zelených. Kto je proti takémuto návrhu? Pán Marias? Ctení kolegovia, najprv by som chcel poukázať na to, že na patričnom výbore sa to zamietlo, akceptovali sme, že sa tomu ešte budeme venovať, ale väčšina vo výbore povedala, že nechceme uznesenie. A ďalší dôvod, ešte dôležitejší, je, že spolu s kolegami a kolegyňami sme sa dohodli pred dvomi týždňami, že budeme hovoriť o bilaterálnych vzťahoch a tu sme jednoducho k týmto témam sa tiež chceli vyjadriť. Hovorilo sa tu o Azerbajdžane vtedy a vedenie Európskej únie, Európskeho parlamentu to mohlo nahlásiť včasnejšie, ale neudialo sa tak. A tretí najdôležitejší dôvod je, že o 20 dní vlastne na Európskej rade, na Rade Európy sa bude hovoriť o tejto otázke a tam je patričný výbor, ktorý to preskúmal. Takže ak teraz chceme hovoriť o uznesení a prijať uznesenie, tak by to jednoducho bolo podkopávanie toho, čo urobí e, Európska rada Európy. A to musíme zobrať do úvahy. Musí to jednoducho musí to, musíme zobrať do úvahy, že to môže mať aj vplyv na partnerstvo s Azerbajdžanom. Samozrejme, každý môže v rámci diskusie predniesť svoje argumenty, ale uznesenie ako také nám jednoducho už nebudeme mať čas na prípravu tohto uznesenia v rámci politických skupín na to, aby sme naše stanovisko pripravili riadným spôsobom. Ďakujem pekne. Kto je za návrh pani Lunačekovej? Kto je za takéto uznesenie? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak je to zamietnuté. Hlasujeme. Hlasovali všetci. Pýtam sa ešte raz. Hlasovali sme. Končím hlasovanie. Zamietnutý návrh. 136 za, 136 proti. Ďakujem veľmi pekne. Takže týmto vlastne sme si stanovili náš pracovný plán. Toto je problém, ktorý vlastne tu máme už roky a vlastne takto e, retrospektívne už nemôžem na tom nič zmeniť. Pane Lunačekovi, ste sa chceli vyjadriť rokovaciemu poriadku, nech sa páči. Ja som sa chcela iba dodatočne spýtať, počula som, že niekto z liberálov, čomu nefunguje hlasovací prístroj, a keď tomu skutočne tak je, neviem, ako by boli hlasovali, ak je skutočne tomu tak, tak by sa to malo zobrať na vedomie, či to je proti alebo za. Ale dúfam, že teda to bolo za. To samozrejme berieme na vedomie, ale vy poznáte problém a pri menovitom hlasovaní, jednoducho pri elektronických overovaniach, e, hlasovania, tak máme vždy ten istý problém. Kolegovia zastrčia zlú kartičku, potom to nefunguje, ja to poznám a je mi veľmi ľúto, ale bohužiaľ nemôžeme to nejako inak vyriešiť, ako brať na vedomie výsledky. Preto sa vždy pýtam opakovane, hlasovali všetci, čo mi vždy privedie k kritiku, pretože mi povedia, že dlho čakáme, pretože chceš mi vytýkajú, že chcem, aby tam bolo čo možno najviac ľudí, buď za alebo proti. Dobre, ďakujem veľmi pekne, takže sme si stanovili náš plán a môžeme pokračovať. A teraz prejdeme teda k správe Sigierského. Je tu miera úpravy priamých platieb, pokiaľ ide o rok 2015 a dostane slovo pán spravodajca. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážené dámy, vážení páni.